Ďakujem. Teraz e, pán poslanec Šaldemóze. Grazie. Ďakujem. Honorevole Gertrud Jessica. Jessica Gertrud, kde ste? Ah, ecco. Bene, grazie. Tam ďakujem. Rafael Glucksmann. Dobre. A ben. Beni. Kde ste? Výborne. Áno, ďakujem. Paolo Bocchia. Grazie. Ďakujem. Onorevole Katerina Konečná. E, pani Katerína Konečná. Bene, grazie. Ďakujem. Honorevole Stefan Sejourné. Stefan Sejourné. honorevole Irena Joveva Irena Joveva. Ďakujem. Ďakujem. All'onorevole eh, Ivan David Lurna. Ivan David. Pani Šaldemose. CD. Pán Ste, pani Stegrut. Ech, e, j, j, Glucksmann, urna H až K, pán Borkia, urna L, M, pani Konečná M až R, pán Sežurné, S až T, a pani Joveva U až Z. Ďakujem. Prosím vás, e, skrutátori, prídite k predsedníckému stolu. Nech sa páči, prídite sem, ďakujem. A hneď budeme rozdávať hárky na hlasovanie. Ešte skôr, ako budeme hlasovať, ja musím otvoriť hlasovanie a je potrebné vypočuť si pokyny, ktoré vám ja e, budem tlmočiť. E, teda praktické e, pokyny na to, aby ste mohli hlasovať, musíte dať plus, ak do, do štvorčeka dať plus a ak nesúhlasíte mínus. Ak sa chcete zdržať, tak e, odovzdáte nevyplnený hlasovací hárok. Ak sa pomýlite, požiadajte si o nový hárok. Takže prosím vás, e, nepomýlte sa, e, hlasovacie hárky sú vám teraz rozdávané. Akýkoľvek iný signál na hlasovacom hárku povedie k tomu, že bude zneplatnený. E, Hárok zložte na štvoro a vložte prosím do urny, keď ho vyplníte. Urny sú pri vchode do, hlas, do zasadacej miestnosti. Musíte hlasovať do tej urny, ktorá je označená prvým písmenom, E, vášho priezviska, musíte sa preukázať svojim identifikačným dokladom alebo e, nejakým parlamentným preukazom e, poslancom, ktorí budú vlastne skrutátorom, ktorí sú prítomní pri urnách. Allora, scusate a tutti. Prepáčte. Pri každej urne je skrutátor prítomný. Alors, E gli scrutatori voteranno al termine della votazione. Skrutátori budú hlasovať na konci hlasovania, takže otváram teraz hlasovanie. L'onorevole Borchia deve recarsi alla... Pán Borchia, mm, prosím vás, choďte k urne L až M.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 Cari colleghi, avete votato tutti? Drahí kolegovia, už ste všetci odhlasovali? Scrutatori hanno votato? Aj skrutátori už hlasovali. Zdá sa, že áno. Takže uzatváram hlasovanie a teraz eh, chcem požiadať, žiadam E, skrutátorov, aby odišli do salier 1.1, kde budú zratúvať hlasy. A keď zazvoní zvonček, tak ako hovorí tradícia, sa vrátime a budeme pokračovať v zasadnutí. Teraz prerušujeme zasadnutie.